jednoducho skôr precestovať ako chladené meso v chladiarenských e, vozidlách. Pán Cipriano hovoril, e, že nielen trvá na tom, aby sa legislatíva eh, naozaj dodržiavala, ale že bude chodiť aj na patričné e, návštevy jednotlivých v jednotlivých krajinách. A teraz sme na konci e, funkčného obdobia tohto parlamentu a chcel by som požiadať pána Vasiliu, ktorý bol skutočne veľmi dobrou náhradou, pána Kypriana a pani Vasiliu bola naozaj veľmi dobrou náhradou a chcela by som, aby e, naozaj e, dodržala to, k čomu sa zaviazala Myslím si, že táto preprava zvierat je mimoriadne dôležitá. Toto sú body, ktoré sme už predtým veľmi častokrát spomínali a ak sa považujeme za civilizovanú spoločnosť, mnohým, z mnohých aspektov samozrejme civilizovaná spoločnosť sa e, vlastne hodnotí nielen podľa toho, akým spôsobom e, sa správa k svojim vlastným občanom, ale aj podľa toho, ako sa správa k zvieratám. A preto som predložil túto ústnú otázku na zodpovedanie. Táto legislatíva e, platí od roku 2007 a preto komisia by mala vlastne už dostať prvé výročné správy v nadvoznosti na presadzovanie tejto legislatívy z členských štátov. Mohla by komisia nám objasniť, že ktoré členské štáty predložili túto výročnú správu, vykonala už komisia patričnú analýzu e, týchto správ, pretože tým pádom vlastne by mohla dospieť k istým vyhláseniam, pokiaľ ide o isté nedostatky, respektíve um, spokojnosť a tak ďalej. A komisia e, by v podstate mala asi vypracovať aj správu o dodržiavaní tohto nariadenia v patričných členských štátoch. Toto eh, by mala eh, byť súčasť eh, revízneho procesu a preto by som chcel, keby mi komisia láskavo odpovedala na túto otázku. Veľmi pekne ďakujem. Grazie. A nome della Veľmi pekne ďakujeme v mene komisie. Dávam teraz slovo komisii, reční komisie, vážené dámy, vážení páni. Absolutne súhlasím s názorom pána poslanca, že spôsob, ktorým zaobchádzame so zvieratmi, a to aj hospodárskymi zvieratmi, je súčasne aj etickou otázkou a otázkou civilizácie. O tom nie je pochyb. Komisia si je vedomá, že preprava zvierat pre komerčné účely môže spôsobovať týmto zvieratám veľmi vážne utrpenie. Takémuto utrpeniu sú vystavené hlavne zvieratá tzv. nízkej hodnoty, ako sú práve jatočné zvieratá. Presadzovanie právnych predpisov v oblasti prepravy na dlhé vzdialenosti nie je Eh, uspokojivé. V posledných mesiacoch komisia dostala správy o prípadoch krutého zaobchádzania s takýmito zvieratmi. Komisia podporuje najlepšie eh, dostupné možnosti, pokiaľ ide o zlepšenie situácie. Konečným cieľom je lepšie presadzovanie právnych predpisov Európskej únie a to znamená aj zlepšenie zdravia zvierat a dobrých eh, životných podmienok, pohody týchto zvierat. Pokiaľ ide o štúdiu, ktorú vykonala spoločné výskumné stredisko, sme dostali k záveru, že nové a účinnejšie systémy kontroly, ako je napríklad sledovanie prepravy pomocou družicových systémov, v nadväznosti na určovanie polohy vozidel by mohli vlastne e, pomôcť e, a zle, pri zlepšovaní tejto situácie a transparentné pravidla by sa tým pádom vlastne uplatňovali. Takisto by to znížilo vnútroštátnu finančnú záťaž, pokiaľ ide o zainteresované e, subjekty. Komisia posudzuje možnosť navrhnúť, a to do konca tohto mandátu, nové normy na základe výsledkov vedeckého výskumu, ktorý sa týka doby trvania prepravy zvierat, počtu naložených zvierat a počtu naložených zvierat vo vozidlách. Komisia posudzuje vykonávanie e, takýchto právnych predpisov e, v EÚ na základe e, správ, ktoré dostávame od členských štátov v súlade s platným nariadením EÚ. Informácie, ktoré obsahujú tieto správy, sú vlastne výsledkom kontrol na mieste a veterinárni znalci robia takéto kontroly v jednotlivých členských štátoch. Výsledky takýchto kontrol sú zverejňované prostredníctvom internetových článkov stránok komisie a tieto údaje e, sú posudzované aj e, v súlade so správami, ktoré vydávajú e, mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Veľká väčšina členských štátov už odovzdala komisii správu o preprave zvierat za rok 2007. Do konca roku 2008 neposlali svoje správy Cyprus, Litva, Malta, Bulharsko a Luxembursko. Komisia upozornila tieto krajiny na ich povinnosť a naďalej bude pozorne sledovať vývoj situácie. Nariadenie ES číslo 1 z roku 2005 nenariaduje, aby, správa, e, aby komisia vypracovala správu e, o postupe v nadväznosti na toto nariadenie. Komisia súhlasí s tým, že vynutiteľnosť je kľúčovým aspektom akéhokoľvek navrhovaného právneho predpisu a v dôsledku toho by e, komisia zobrala do úvahy analýzu členských e, analýzu správ členských e, krajín, pokiaľ ide o situáciu v tejto oblasti. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz prejdeme k rečníkom, ktorí sa vyjadria za jednotlivé politické strany. Pán Stevenson, máte slovo za EPPLT ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. pozrieme sa na to pozadie tohto celého. Ten limit, na to sme sa dohodli v decembri 2004, do platnosti to vstúpilo v januári 2007 vo všetkých členských štátoch EÚ. Sú tam určité výnimky, osobitné výnimky, ktoré sa týkajú dlhších trás, ak sa dokáže, že tie motorové vozidlá splňajú určité zvýšené štandardy, pokiaľ ide o vetranie, klimatizáciu a v prípade, že sa cesta často prerušuje. Osobitné výnimky e, tiež boli umožnené vzdialeným oblastiam, vidieckým oblastiam, e, napríklad Orkney alebo Shetlandy v mojom vodnom obvode, teda ostrovy sú predmetom takýchto výnimkov. A v takýchto prípadoch boli vyvinuté osobitné prostriedky, aby tieto zvieratá mohli byť naozaj dôstojne prepravované. Ďalej sa zakážalo e, prepravovať e, určité e, zvieratá, ako napríklad teliatka do určitého veku a tak ďalej. Musím povedať, že tieto pravidlá sa prísne uplatňovali, hlavne v krajinách typu Škótsko, kde i naďalej zachovávame čo možno najvyššie úrovne štandardov v porovnaní s celou EÚ. Ale ako nám povedal Neil Parrish, tieto Pravidlá sa neuplatňujú rovnako v iných častiach EÚ. Ide hlavne o niektoré stredozemské južné štáty a o niektoré nové e, východoeurópske štáty. A ako povedal Neil Parrish, e, tu ide často o e, problémy pri preprave koní na porážku. Ešte stále tu máme dôkazy strašného zneužívania, keď sa takéto kone prepravujú v obrovskom teple bez prístupu k vode, k vetraniu, keď sú nahustené v, v dopravných prostriedkoch na dlhé trate a tra do cieľa doražajú vyčerpané, dehydrované Ehm, skrátka, v najhorších prípadoch mnohé z týchto koní počas prepravy aj zomru. Ehm, takže takéto kroky je potrebné zastaviť. Vo všetkých členských štátoch je potrebné držiavať tie isté pravidlá, tie isté predpisy. Ja podporujem otázku, ktorú predložil pán Parrish. Cieľom ehm, tohto, tejto otázky je zistiť, do akej miery sa dodržiava toto nariadenie a ja dúfam, že nám komisia tieto informácie poskytne a že nás ubezpečí, že sa príjmajú potrebné kroky, aby sa e, táto, smer, aby sa táto úprava naozaj uplatňovala, teda tých 8 hodín maximálna dĺžka prepravy e, s patričnými e, výnimkami. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov pani Miguel Ramos, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Niektoré krajiny Európskej únie, podľa toho, kde sa nachádzajú geograficky, alebo akú majú veľkosť, alebo aká je tam e, frekvencia, e, pre, e, pre, frekvencia obchodu so, so zvieratami, tak v niektorých štátoch naozaj preprava zvierat zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ja mám pocit, že pre komisiu je situácia veľmi zložitá, pokiaľ ide o analýzu situácie po celom území Európskej únie. Podľa súčasnej úpravy členské štáty musia každoročne predkladať správu, správu o inšpekciách, ktoré počnili v predchádzajúcom roku ale nehovorí sa v tej úprave o e, minimálnom e, počte kontrol a nie je tu ani žiadny jednotný spôsob e, vyhodnocovania štatistík. To znamená, že údaje z 8 členských štátov vôbec nemusia byť porovnateľné. Pán komisár, pre dobro všetkých je potrebné, aby sa situácia čo možno narýchlejšie zmenila. O čo mi ide? Vy sám ste vo svojej správe, vo svojom vystúpení povedali, že ide hlavne o zvieratá s nižšou hodnotou, ktoré sú určené na porážku, že toto je kategória sama o sebe. Ja mám trošku iný názor. Mne ide o zvieratá s vysokou hospodárskou hodnotou, tak to aspoň vnímam ja. Čiže aj toto odvetvie má rovnakú pozíciu ako všetky ostatné. Toto meso má naozaj vysokú hodnotu, a preto je potrebné, aby sa dodržiavali riadne predpisy pri preprave bez ohľadu e, na pôvod a cieľ cesty, bez ohľadu na dĺžku tej cesty. Takže tie zvieratá musia byť prepravované za priateľných podmienok. Práve preto je potrebné, aby komisia predložila nové návrhy, ktoré budú toto všetko zohľadňovať je potrebné prísť s náležitou reformou, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku prepravy, pokiaľ ide o minimálnu a maximálnu teplotu počas tejto prepravy a tak ďalej. A ja naozaj apelujem na komisiu, aby zohľadnila tieto dôležité aspekty a aby na solidnom vedeckom základe prijala potrebné opatrenia pokiaľ nemáte takéto, takúto, takýto vedecký základ, e, musíte byť troška zdržanliví, pokiaľ ide o, o e, zavádzanie nejakých e, opatrení, ktoré možno nie sú tie najoptimálnejšie. Pokiaľ ide o bytunky, podmienky na bytunkoch, toto je iná téma, ktorá nesúvisí s prepravou. Takže, ako som už povedala, komisia a parlament, všetci musíme hrať s otvorenými kartami. Ďakujem pekne. Teraz za ALDE pani Jensen na minútu a pol. Komisia. Er Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Troška ma sklamalo, že po štyroch rokoch ešte stále nemáme dokument o komisie, od komisie o tom, ako sprísniť dodržiavanie podmienok pri preprave zvierat. Bola tu veľmi dobrá spolupráca medzi komisárom Kyprianom, pani komisárkou Vasiliu a parlamentom, ale mňa by zaujímalo, kedy dostaneme tieto informácie. Naozaj tá implementácia legislatívy je veľmi dôležitá, teda to obmedzenie dĺžky prepravy na 8 hodín. Ale to nie je jediné. Ten časový limit nie je jedinou podmienkou. Pre niektoré zvieratá už možno aj hodina je príliš veľa. A niektoré zdravé zvieratá je možné prepravovať aj dlhšie, na dlhšie trate ako 8 hodín. Európsky parlament prišiel s návrhom, pokiaľ ide o odpočinok po 24 hodinách cesty. Ako to vyzerá s takýmito odpočinkovými miestami? Pokiaľ ide o kontrolu, pokiaľ ide o inšpektorov, pokiaľ ide o environmentalistov, vedcov. Títo všetci e, musia spolu teda spojiť svoje znalosti a navrhnúť, čo je v praxi najlepšie. A tieto informácie je potom potrebné pretaviť do praxe. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu VN pán Vojčechovský na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vy ste spomínali tú skutočnosť, že my sme už pri viacej príležitostiach diskutovali o týchto otázkach pohody zvierat. Je to určitým obrazom našej civilizácie, ako sa staviame k našim zvieratám, ale vidíme, že žiaľ častokrát zvieratá trpia. To znamená, že potrebujeme mať čo najvyššie normy, ktoré sa týkajú transportu zvierat. Máme určité prostriedky, ktoré môžu zabezpečiť to, aby to fungovalo. Ja si myslím, že by sme mali mať určité obmedzenia pre transport zvierat a to sme mali mať už dávno. Samozrejme, e, môžu byť aj určité výnimky, takže pravidlo malo byť 8 hodín a výnimky 12 hodín. A dôležité sú potom aj podmienky pri porážke zvierat na bytunkoch. Toto sú určité humanitárne argumenty, tie sú veľmi dôležité. Samozrejme, potom sú aj ekonomické argumenty, ktoré zohrávajú určitú rolu. Tieto dlhé transporty konec koncov vedú k vyšším nákladom a v konečnom dôsledku sú to potom spotrebitelia, ktorí to musia zaplatiť. To znamená, že toto musíme použiť ako argument na to, aby sme toto ukončili, aby sme skončili tieto dlhé transporty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu zelených pán Šlüter na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Úroveň civilizácie sa dá posúdiť podľa toho, ako sa stavia k tým, ktorí sú bezbraj najslavnejší, najslabší v tej civilizácii to, ako sa my staviame k týmto zvieratám. Podľa toho nevychádzajú sme barbary. Švédsko je asi 15 rokov členom Európskej únie a keď sme vstupovali, tak už vtedy sa veľa hovorilo o transporte zvierat a vtedy sme si vravili, že áno, my môžeme zlepšiť túto situáciu. No a potom prišla tá, to známe nariadenie 1.2005 a podmienky pre zvieratá sa nezlepšili. To, čo sme si vypočuli, je, že teraz má fungovať monitoring, teraz sa má zaviesť systém monitorovania GPS, teraz budeme mať expertov, teraz budeme mať lepšie nákladné vozidlá. A vidíme, že 5 štátov si nerobili len tie starosti, aby predložili správy. Ja by som chcel požiadať komisiu, aby ich okamžite potrestala. A ostatných 22 štátov, koľko spravili kontrol, ako to monitorovali, funguje to? Odpovedie je častokrát nie pri týchto otázkach. A pán Kypriánu svojho času nám slúbil, že predtým, ako sa skončí legislatívne obdobie, sa k tomu vrátime, ak to bude nevyhnutné. A vidíme, že je to nevyhnutnosť. A máme tu aj jednoznačný názor. Mnohé nové členské štáty sú veľmi malé, tam vôbec nie je nevyhnutné, aby zvieratá sa transportovali 24 hodín. Budeme to smernicu aj o bytunkoch, budeme mať aj mobilné bytunky a takto sa dá situácia zmeniť. Musíme sa vrátiť k téme podmienok zvierat počas transportu. E, ten transport je veľmi hrozný, e, sú to hrozné podmienky. Zvieratá sú tam natlačené a dokonca si predstavte, že e, zvieratá sú transportované v viacerých vrstvách, kde výkaly padajú na tie zvieratá, ktoré sú pod nimi. Predstavte si napríklad transport zvieratá zvierat zo Štokholmu do, Brysel, do Bruselu. Aké to musí byť hrozné? Myslím, že je dôležité bolo si to pozrieť a potom zmeniť legislatívu. Spomínali sa tu aj náklady. Najvyššie náklady sú náklady pre životné prostredie a konec koncov e, najväčšiu cenu zaplatia zvieratá, alebo trpia a prípadne aj zahynú. A k čomu to vedie? Máme horšiu kvalitu e, mesa. A tu sa zhoršuje kvalita, lebo stresované zviera konec koncov má aj horšiu chuť. A tuto sa končí celý začarovaný kruh. A Uvedomme si to, že polnospodár sa snažil, aby zviera, zviera bolo čo najlepšie a niekto mu to potom zničí. Otvorene povedané, ja vôbec neviem, ako budeme pristupovať k volebnej kampani, ak nebudeme mať iný návrh komisie, keď sa spomína, že iba teraz sa budeme snažiť lepšiť podmienky pre naše zvieratá. Ďakujem pekne. La... Ďakujem pekne. A teraz za skupinu GUE pán Holm na dve minúty. Ďakujem pekne. Východiskom pri tejto diskusie je to, že zvieratá sú individuá, ktoré vnímajú, ktoré cítia. Zvieratá majú možnosť vnímať stres, trpieť, vnímajú bolesť takým istým spôsobom ako my ľudia. A toto musíme zohľadniť pri príprave legislatívy. Ale žiaľ, v súčasnosti to tak nie je. Čoraz viac zvierat sa transportuje po Európskej únie. Je to dôsledok vnútorného trhu. Tento vnútorný trh totiž to vedie k špecializácii. Na, jednej, na jednom regióne sa zviera e, vych, e, chová, potom ide sa transportuje, aby sa tam porazilo a ide sa spracuje. Členské štáty ani vlastne nemôžu za, zakázať e, transport zvierat na základe e, ochrany zvierat, čo je neakceptovateľné. Existuje istá švédska štúdia, ktorá sa zabrala tým, koľko zvierat sa transportovalo v rámci EÚ. Pre EU15 sa zistilo, že išlo o 22 miliónov, miliónov zvierat. Hovoríme tu o, o kravách, koňoch a ošípaných a tak ďalej. A potom ešte to bolo 500 miliónov kusov hydiny. Toto bolo EU15. Teraz si predstavte, aká musí byť situácia pri EU25 alebo 27, kde tie čísla sú v podstate vyššie. Chcem sa spýtať komisie. Kedy budete mať novú smernicu o transporte zvierat? Pán Kyprian to slúbil, že sa to ešte stihne v rámci tohto legislatívneho obdobia. Môže komisia slúbiť to, že budeme mať maximálnu hranicu pri transporte 8 hodín? A chcel by som sa zároveň aj spýtať pána Špidlu. Vy ste spomínali 5 členských štátov, ktoré nepredložili príslušnú správu. A to je samozrejme znepokojujúce. Chcel som sa ešte spýtať komisiu, čo robíte s tými správami, ktoré dostávate od členských štátov? Vykonávate nejakú analýzu? Lebo my v parlamente by sme si želali mať analýzu, ako teda správu zo strany komisie, kde bude všetko uvedené, kde budú uvedené aj jasné opatrenia na to, akým spôsobom možno zlepšiť eh, pomery pri transporte zvierat. Takže povedzte nám, kedy príde tá nová smernica, kedy bude táto hranica a kedy bude mať analýzu eh, tých správ, ktoré vypracovali členské štáty. Ďakujem pekne. <clears throat> Za skupinu pán dve predseda, je to skutočne fascinujúce, ako vždy pretože znovu eh, nemáme vlastne pocit, že eh, sa eh, v tomto parlamente hovorí tak, ako by sa malo hovoriť pretože vo Veľkej Británii máme pocit, že je to absolútna lavína rôznych predpisov, ktorá nás donutila vo Veľkej Británii zavrieť veľmi veľa e, rôznych e, bytunkov a tým pádom v podstate e, sme museli začať prepravovať zvieratá. Môj brat bol mesiarom a bol tam jeden veterinár, bol tam človek, ktorý mal, bol inšpektorom na meso a, a ďalší inšpektor tam bol a títo vlastne e, mali dohľad nad dvomi ľuďmi, ktorí pracovali na tomto bytunku. Toto je absurdné, pretože e, dnes sa vlastne ošípané e, hydina a tak ďalej e, e, prepravujú cez celú Britániu do Manchesteru, pretože sa uzavreli e, toľké bytunky. A pokiaľ ide o prepravu e, koní, môj e, kolega Nigel Frost mi hovorí, že sú krajiny v, spojenom, v Európskej únii, ktorí považujú kone za jedlo, pretože pre Angličan je to absurdné, aby Angličan je, zjedol konia. Angličan nezie konia tak, ako nezie svojho psa, pretože toto je vlastne len dôkazom obrovských kultúrnych rozdielov medzi našou krajinou a ostatnými krajinami v EÚ. Za nezaradených pán Alister 1,5 minúty. Vážený pán predseda, e, za týmto, e, na toto nadviazať to nie je veľmi ľahké, ale dovolte mi, aby som povedal, že nemám vôbec ťažkosti s efektívnymi a patričnými pravidlami, ktorými sa má riadiť pohoda zvierat. Ale e, stále viac ma trápi, že sa vlastne dostávame na e, taký e, bežiaci pás, kde vlastne sprísňujeme veci v polnohospodárskom priemysle a tým pádom patričné fungovanie polnohospodárstva je prakticky nemysliteľné. A vidím už znaky, že skutočne prichádza k takémuto vývoju. Pokiaľ ide o konzultácie komisie v nadväznosti na revíziu e, maximálnej dĺžky času a e, hustoty e, zvierat v dopravných prostriedkoch. A toto nariadenie z roku 2005 v podstate o tomto hovorí, ale menej ako dva roky potom, ako, potom, ako toto nariadenie vstúpilo do platnosti, sa vlastne snažíme odstrániť isté limity a môžem povedať za svojich voličov v Severnom Írsku, že toto by nás zrujnoval, pretože prepravovať zvieratá tak, ako to robíme, a požaduje sa od nás, aby sme e, vlastne e, tieto zvieratá prepravovali cez more. A jednoducho 8 hodín je absolútne neadekvátna doba a je to neakceptovateľné. A za takýchto podmienok musím pripomenúť tomuto parlamentu, že toto sa nedá vôbec porovnávať s tými obrovskými vzdialenosťami, na ktoré sa prepravujú zvieratá v Južnej Amerike, z ktorej veľmi spokojne e, dovážame e, tieto zvieratá. Takže istým spôsobom budeme vlastne trestať našich vlastných polnohospodárov a pritom nespravíme vôbec nič v nadväznosti na dovoz, ktorý robíme. A musím preto jasne povedať, musíme sa dostať do takého bodu, že sa vlastne zbavíme tejto posadnosti posadnutosti, pokiaľ ide o e, to, že si vlastne podrážame svoje vlastné nohy. Ďakujem vám. Predtým, ako budeme pokračovať v tejto rozprave, ak by som mohol, chcel by som e, jednu pripomienku predniesť a chcel by som ubezpečiť pána Bluma, pokiaľ ide o konzum konzumovanie eh, mesa koní, pretože konské meso sa konzumuje v niektorých členských štátoch, ale nikto nie je nútený k tomu, aby takto robil. Takže to si myslím, že je hlavným bodom, ktorý by sme mali počiarknúť. A teraz počiarknúť Pokračujeme v tejto rozprave a slovo má pani Jedle. Ďakujem vám, pán komisár. Znovu diskutujeme o téme, pri ktorej človek veľmi rýchlo si uvedomí, že na jednej strane máme veľmi silné emócie, ale na druhej strane vlastne stojíme pred konkrétnou realitou. Vyslovene by som chcela Nejlovi Perešovi sa poďakovať za túto otázku. Tá otázka je rozumná, ale nemali by sme e, vlastne s emóciami hovoriť o preprave zvierat, mali by sme veľmi konkrétne hovoriť e, o tom, čo sa vlastne deje, pán komisár, akým spôsobom v podstate sa e, tieto veci realizujú, aké sú tam veci, ktoré do toho vstupujú a tak ďalej. Ja som presvedčená, že v členských štátoch e, existujú ďaleko väčšie rozdiely ako e, v tom, že jeden e, štát podal správu a druhý štát nepodal správu. Ako dlho sa vlastne tieto prepravy kontrolujú, v ktorých štátoch sa nikdy nerobila takáto kontrola. Ďalší problém, o ktorom by sme mali naozaj naliehavo diskutovať, to sú problémy, ktoré vznikli v nadväznosti na to, že vlastne považujeme poľnohospodárstvo ako vlastne in, priemyselné odvetvie a veci vlastne rovnakým spôsobom stanovujeme aj v takých prípadoch, kde by sme to mali vlastne diferencovať. A napríklad, aká, aké odborné vzdelanie musí mať takýto polnohospodár, ako e, si má doplniť to svoje vzdelanie, komu to má predložiť a tak ďalej. Pretože ten polnohospodár je patričným spôsobom e, vzdelaný v tej oblasti, ako zaobchádzať so zvieratmi. Ale potom má samozrejme ešte nejakého prepravcu, ktorý pravdepodobne nikdy v živote neprichádzal do styku so zvieratmi. A takže toto sú veci, ktoré by sme mali si istým spôsobom stanoviť a mali by sme mať podľa možnosti rovnaké požiadavky. A pokiaľ ide o polnohospodára, ktorý svoje vlastné tela e, prepravuje, môže to zrobiť povedzme do 50 kilometrov a na tomto mieste by sme mali povedať, že by sme mali skutočne vlastne uvažovať o tom, že ako by sme mohli nechať aj malé bytunky fungovať, aby boli v podstate zbytočné takéto prepravy na veľmi veľké vzdialenosti. Takže tento mm, e, chovateľ môže, povedzme, do 50 e, kilometrov prepraviť takéto zviera ale musíme uvažovať skutočne nad tým, že či tá 50-kilometrová vzdialenosť je naozaj tá vzdialenosť, ktorú by sme mohli v podstate takýmto spôsobom mm, prijať, pretože na, povedzme e, koňa môže niekto, koňa, ktorého používa vlastne e, vo voľnom čase, môže ho prepraviť, ale musí e, dodržiavať isté podmienky. A tieto otázky, samozrejme, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, toto sú veci, na ktoré by sme si mali dať odpovede e, v ďalšej diskusii a o tom by sme mali hovoriť. Ďakujem vám. Pán Kapula Santos, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Otázka podmienok prepravy zvierat je takou otázkou, ako povedal pán Neil Parish, naozaj oprávnenie ktorej sa treba venovať z hľadiska civilizácie a hodnôt. Zachovanie tohto utrpenia, respektíve ostanie tohto utrpenia, ktoré zvieratá, ktorému sú zvieratá vystavené počas prepravy, je súčasťou našich civilizačných hodnôt. Chceme naozaj poskytnúť zvieratám čo možno najlepšie podmienky na ich, tak povediať, poslednej ceste. Uplatňovanie týchto opatrení sú je však príliš veľmi e, nákladné a často vedie k narúšaniu hospodárskej súťaže v určitých e, častiach Európskej únie. Niektoré členské štáty nie sú schopné zabezpečiť e, predaj alebo teraz potrebu na e, svojom trhu, preto je potrebné dovážať. Napríklad Portugalsko má veľmi veľké problémy, pokiaľ ide o ich e, spracovateľský priemysel, pokiaľ ide o ich bytonky. V iných členských štátoch sú možno určité výhody, majú skrátka jednoduchšie nájsť odbyt pre svoje mesiarské výrobky v susedských štátoch, ale Portugalsko takúto možnosť nemá. Takže naozaj je potrebné, aby komisia čo možno najskôr prišla s detailnou analýzou nielen toho, ako sa ustanovenia, nariadenia dodržiavajú, ale aj o tom, ako to vyzerá s hospodárskym a finančným dopadom týchto opatrení na regióny a členské štáty, hlavne na tie, ktoré sú znevýhodnené, pokiaľ ide o produkciu v určitých e, oblastiach. Takže komisia by nám mala dať odpoveď, čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani Drčan Murko, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Je tu mnoho medzinárodného, medzinárodnej e, dopravy e, zvierat, ktorá prechádza práve cez Slovinsko. Naše veterinárne úrady tvrdia, že uplatňovanie európskej legislatívy je často veľmi e, komplikované. Tá implementácia spôsobuje mnoho problémov, hlavne v oblasti kontrol, pretože po odstránení vnútorných hraníc je naozaj veľmi eh, zložité skontrolovať, eh, či šofér nákladného vozidla na určitom eh, oddychovom mieste naozaj zastal alebo nie. Slovinsko ako také nemá takéto oddychové miesta, takže máme dohodu s Talianskom a s Maďarskom. Naozaj potrebujeme jednotné európske riešenie, čo možno najrychlejšie. Keď si uvedomíme, ako to vyzerá s týmito dlhými prepravami zvierat, je to naozaj strašné, hlavne pokiaľ ide o prepravu loďmi, loďami toto nariadenie z roku 2005 by malo byť teda revidované a toto je príležitosť pre nás všetkých. Preprava sa veľmi úzko napája na to, ako sú zvieratá predtým chované. A naozaj by sme nemali umožňovať dlhšie prepravy než na 8 hodín. Preto teda podporujem eh, zriadenie maximálnej eh, dĺžky a tiež som aj za mobilné bytunky. Ďakujem, pán Zapalovský na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nariadenie týkajúce sa prepravy zvierat je veľmi dôležitou legislatívou. Takéto informácie, ktoré požadujeme, by sme naozaj mali dostať. Musím zdôrazniť, že to meso, ktoré spotrebujú naši občania, veľká časť eh, tohto eh, mesa nie je predmetom tohto nariadenia. Európska úprava je jedna z najlepších, pokiaľ ide o podmienky chovu a prepravy zvierat, aj pokiaľ ide o podmienky ich porážky. Ale vieme, že v mnohých členských štátoch sa to nedodržiava. V mnohých členských štátoch sú eh, problémy eh, s právami napríklad zamestnancov, už nehovoriac o právach zvierat. Takže naozaj tento problém sa týka hlavne veľkých podnikov, v oveľa menšej miere malých a stredných podnikov. Polícia, inšpekcie musia teda vykonať svoj diel práce, aby sa zabezpečila implementácia tohto nariadenia. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pani Synod na minútu, nech sa páči. Vážený pán komisár, je naozaj dôležité, aby sa zvieratá zabezpečovali humánne, tak aby nemuseli trpieť, aby tie prepravy boli bezpečné tieto zvieratá sú často stresované počas prepravy a toto, tento stres musíme um, pokiaľ je to možné znížiť. Pokiaľ ide o túto bezpečnosť, pokiaľ ide o predchádzanie utrpenia, musíme sa pozrieť na vzdialenosť a čas, dĺžku prepravy. Toto je uh, logické, ale v prípade Írska je to zjednodušené, pretože Írsko je ostrov a je veľkým exportérom mm, zvierat počas námornej eh, prepravy eh, tie časy sú veľmi eh, dlhé, čiže tá hodnota nemôže, tá dĺžka nemôže byť vnímaná ako absolútna. Často trvá viac než 8 hodín, kým sa zviera naloží a kým sa dostane na európsky kontinent. A nie je nejaká možnosť v strede kanálu skrátka prepravu prerušiť. Takže musíme sa pozrieť na tie podmienky, za akých sa zvieratá prepravujú to je podstatné v prípade Írska. Nielen dĺžka prepravy a vzdialenosť sú podstatné. Ďakujem. Teraz má slovo pani Skenardy na dve minúty a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Nariadenie o transporte zvierat tu máme vlastne, tak povedať, na stole diskutujeme o, o ňom od roku 2007 a malo sa to implementovať, ale napriek tomu členské štáty nesplnili si to, čo mali a nepredložili správy. Vidíme, že ani kontroly doteraz neprebiehali dostačujúcim spôsobom a niektoré body ešte chýbajú. Existuje viacero organizácie na ochranu zvierat, ktoré na toto upozornili. Ja tiež pracujem na tejto úrovni a som na to upozornila. Konec koncov že sú to už 10 ročia, čo bojujeme za tieto veci, za zlepšenie. Až v roku 2007 sa potom schválilo to nariadenie a vidíme, že členské štáty nevyvinuli veľké úsilie. My vieme, že čo sa týka uskutočenia kontrol, že je to zložité, ale nie je to nemožné. Poznáme situáciu na bytunkoch, poznáme podniky, kde sa chovajú zvieratá, poznáme aj tie transportné cesty. Vysvetlite im, prosím vás, kde je ten problém? Ja si myslím, že práve dnes, keď e, verejná mienka veľmi pozorne sleduje e, túto tému, lebo sú si vedomi utrpenia zviera, tak je skutočne veľmi dôležité, aby členské štáty skutočne reagovali na tieto nálady. Okrem toho si myslím, že je nevyhnutné, aby sme sa zaoberali otázkou klimatických a transportných podmienok. Lebo transport, ktorý trvá viacero hodín, na jar, napríklad v Holandsku, nie je možné porovnať s niekoľkohodinovým transportom uprostred leta v Grécku. Nemali by sme potom takéto podmienky podmienkach radšej mať e, nočné transporty? Ďakujem pekne a teraz slovo pani McInnes na 3 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o legislatívu, máme tu relatívne nové nariadenie o ochrane zvierat počas prepravy. Táto funguje len od januára 2007 ja si myslím, že všetci eh, dúfame, že všetci dodržiavajú tieto požiadavky hneď od prvého dňa platnosti. Eh, myslím si, že by to bol veľký zázrak, keby to tak naozaj bolo, pretože tá úprava je veľmi detailná, sú tam veľké požiadavky na členské štáty aj na prevádzkovateľov. Teraz vítam dnešnú otázku eh, Nila Periša, ktorý je predsedom výboru AGRI, pretože chceme vedieť, či toto nariadenie naozaj funguje. Potrebujeme najskôr vedieť, či ho implementujú, pretože nás naozaj zaujíma, v akých podmienkach sa prepravujú zvieratá v EÚ pre krajiny ako Írsko eh, naozaj prebehlo množstvo práce, aby sme implementovali toto nariadenie od prvého dňa, pokiaľ ide o sektor ako také, pokiaľ ide o sektor kontroly prevádzkovateľia investovali e, do svojich vozidiel e, aj do školenia, do školení a odbornej prípravy. Tento mesiac e, prebieha mnoho kurzov pre vodičov takýchto nákladných vozidiel pre rôzne druhy zvierat. Pani Jegle o tom hovorila a myslím, že členské štáty iné by to mali tiež urobiť. Toto nariadenie sa týka len prepravy zvierat, ktorá súvisí s hospodárskou aktivitou a ja mám určité obavy, že ignorujeme domáce zvieratá, pretože som videla určité príklady ľudí, ktorí si mysleli, že sa dobre starajú o svoje zvieratko, ale bohužiaľ im to veľmi nešlo. A často sú to práve tí ľudia, ktorí chcú prísne pravidlá pre hospodárske aktivity v tejto oblasti a tomuto sa musíme venovať. Myslím si, že vo všeobecnosti e, preprava by mala byť e, licencovaná, mala by byť povoľovaná a mala by byť v súlade s e, štandardmi, pretože je to v ich záujme. V ich záujme je prepravovať zvieratá vysokej kvality. Problém je s neregulovaným sektorom ktorého sa netýkajú tieto pravidlá a na to sa musíme teraz sústrediť kto sú tí ľudia, ktorí sú mimo tejto úpravy, ako ich zachytiť, ako im zabraniť v činnosti. Pokiaľ ide o tie e, časové limity, o tých 8 hodín, my máme veľké problémy s týmto Eh, limitom, pretože mnohé členské štáty, vrátane Írska, musia zvieratá prepravovať na dlhšie tráte, ale aj dobre vieme, v akých podmienkach to máme robiť. Takže nesúhlasím s tými, ktorí chcú znížiť eh, tento limit, ale súhlasím s vami, že musíme zabezpečiť, aby zvieratá boli eh, prepravované humánnym spôsobom. Ja si často hovorím, že by som bola rada, keby všetky zvieratá, či už z malou alebo s veľkou hospodárskou hodnotou, boli prepravované v dôstojných podmienkach. Ja si myslím, že nepotrebujeme žiadne ďalšie pravidla, možno ich už teraz máme veľa a sektor sa dusí, pretože im musí dostať, ale je potrebné uplatňovať tie pravidla, ktoré sú, musia platiť pre všetkých a tí, ktorých nedržiavajú, eh, musia eh, skrátka skončiť v spodnikaní, musia vypadnúť zo systému. Pán Evans, na minútu 30, nech sa páči. Chcem pogratulovať pánovi Parišovi eh, k tejto predloženej otázke napriek našim politickým rozdielom a bez ohľadu eh, v nadväznosti na jeho celkom zjavné nedostatky ako človeka. Si myslím, že to bolo veľmi rozumné z jeho strany a podporujem ho. A myslím si, že potrebujeme toto nariadenie a, a malo by byť úspešným. Potrebujeme, aby to bolo všo, všeobecnosti presadzovanie, ale mám celý rad výrad. A, a tak, ako som povedal, nesúhlasím s niektorými kolegami, ktorí dnes do obedu prehovorili. Pán a, Mm, kolega jeden hovoril, e, pán Jensen, vy ste hovorili o 24 hodinách, 24-hodinovej preprave, to nie je nevyhnutné. Pokiaľ ide o polnohospodársky priemysel, pán Elister, ja si naozaj myslím, že by si si mali sám položiť e, otázku. Potrebujeme civilizovanú spoločnosť, ktorá sa e, pozrie na celú túto otázku, na celú túto myšlienku prepravy zvierat na dlhé vzdialenosti a potom ich zabíjanie a keby som jedol meso, tak by som sa sám opýtal, ako je možné, že to vôbec e, pretrpia e, tento stres, túto dehydráciu, ako e, vlastne je to možné, ako by sme mohli zlepšiť kvalitu toho produktu, ktorý na konci dostávame. Podľa mňa to nemá ekonomický zmysel ani humanitárny zmysel a ja by som skutočne E, zakázal takúto prepravu na ďaleké vzdialenosti, pretože by to naozaj povzbudilo miestných e, chovateľov k tomu, aby podľa možnosti celý tento potravinový reťazec bol e, čo naj Eh, užším. Mali by sme realistickým spôsobom v podstate zhodnotiť toto nariadenie a naozaj by som chcel požiadať komisiu, aby využila všetky možné agentúry, aj eh, policajné vozidlá, ktoré eh, by boli povedzme na diálniciach, aby skutočne kontrolovali, že či sa skutočne táto legislatíva v plnom rozsahu dodržiava. Pani Hall, jedna minúta. Vážený pán komisár. Zvážila komisia aj dopad na ľudské zdravie, pokiaľ ide o zlé dodržiavanie tohto nariadenia o ochrane zvierat, pretože tu ide vlastne o prepravu na dlhé vzdialenosti. Ehm, tieto zvieratá nemajú dostatok priestoru a tým pádom vlastne to v nich eh, vzbudzuje stres. A toto hlavne v podstate eh, sa týka koní, pretože eh, patričné výskumy dokázali, že kone sú otrasené a týmto sa vlastne zvyšuje eh, pravdepodobnosť eh, rozširovania rôznych chorôb. Mnohé takéto transportované eh, zvieratá idú potom na bytunky. 3,4 milióna takýchto zvierat je zabitých takýmto spôsobom. Takže by sme mali skutočne brať do úvahy spoločné pravidlá, hlavne pokiaľ ide o, o kone Naozaj komisia a uvažuje o tom, že by sa e, sfinalizovala absolútna možná dĺžka e, časová takejto prepravy zvierat, pretože to má vplyv na zvieratá, ako aj na ľudí. Pán Podkanský, jedna minúta. Vážený pán e, predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Problém eh, prepravy zvierat je prirodzene veľmi dôležitým problémom a je veľmi um, rozumné, že znovu o tejto otázke diskutujeme, ale mňa eh, neteší ten fakt, že nie sme dosta- eh, že dostatočne nie sme efektívni a že dostatočne nepresadzujeme túto legislatívu. Práve tak som potešený tým, že počas tejto rozprávy venujeme aj pozornosť preprave koní. Ja sám som chovateľom koní a aj z toho dôvodu samozrejme sa tomu teším, že viem, že isté normy sa nedodržiavajú. Samozrejme, že kôň vždy rozumie človek ale bohužiaľ nie všetci ľudia rozumejú koňom. Kone sú schopné pocitovať strach, dôveru a ďalšie eh, pocity stretla som sa s takým prípadom, že išlo o mimoriadne choré zviera, o ktoré sa nemohli na veterinárnej klinike starať bez jeho majiteľa. Ako náhle ten majiteľ tam prišiel, tak to bolo v poriadku. Ten kôň jednoducho nedôveroval tomu veterinárovi a potreboval, aby vedľa neho stál jeho majiteľ. Takže tým pádom vlastne vám ilustrujem, aké je to dôležité pre zvieratá, aby netrpeli. A my ako ľudia toto nechápeme, nechápeme tieto choré zvieratá a zvieratá, ktoré nemajú v sebe dostatočnú dôveru. A takéto zvieratá sa potom stávajú vlastne agresívnymi, pretože sa boja a ako náhle sú tam ich priatelia, ich e, majiteľi a všetko sa zmení. Takže tu ide skutočne o pohodu zvierat, o to, aby sme zaobchádzali so zvieratmi takým spôsobom, že k ním budeme naozaj eh, ohľadu plniť. Ďakujeme veľmi pekne, pani Delange. Tu v, naše, v našom parlamente sa zaoberáme transportom zvierat. A dôležité sú dva závery. Poprvé, to, že súčasné právne predpisy vôbec nenaplňajú ambície Európskeho parlamentu tak ako to bolo uvedené aj v správe môjho predchodcu, pána Máta, ktorý správne rozlišoval medzi jatočnými zvieratami na jednej strane a inými zvieratami na strane druhej. Áno, je pravda, že, pravdou, že sa vykonali určité opatrenia, áno, používa sa GPS, je tu určitá odborná príprava vodičov a tak ďalej, to nie je dostačujúce. A potom to druhé, čo tu vidíme dnes, pán predseda, síce, že kontrola zlyháva Kontroly sa vykonávajú v malom počte, je to organizované na národnej úrovni. A preto je dôležité, aby sa vykonali aj nové dohody pri cezhraničných transportoch zvierat. Potom som ešte, by som chcel ešte navrhnúť, aby v rozpočte sa poskytlo viacej peniazy pre zlepšenie situácie v tejto oblasti. Komisia to ale zamietla. A teraz som opätovne počula od komisie, že sa tu hovorí o národných správach, ktoré bude potom e, komisia preverovať. Chcem sa spýtať, nebolo by lepšie, keby komisia teraz zabezpečila skutočne európske kontroly na úrovni ad hoc a dôležité je si uvedomiť to, aby sme sa pripravili, aby sme zlepšili situáciu, musíme zohľadňovať aj klimatické podmienky pri transporte pre niektoré druhy zvierat, a potom musíme využívať aj satelitné systémy. To musí byť predpisom a ďalej je nutné zabezpečiť aj prístup expertov k príslušným databáze. Aj keď eh, nemáme žiadnu európsku kontrolu implementácií týchto predpisov, máme isté signály, napríklad z Rakúsku, kde určitý kontrolór povedal, že videl som veľmi veľa eh, nákladných vozidiel, ktoré prázdne idú do Polska alebo do Českej republiky, ale, ale vracajú sa rovnako aj prázdne. To znamená, že ako to robia? Asi to robia tak, že keď sú naložené, tak obchádzajú Rakúsko, lebo vedia, že tam sú kontroly prísnejšie ako v susednej krajine, v susedných krajinách. A tu vidíme, že vlastne členské štáty pristupujú rozličným spôsobom k predpisom. Potom veľmi dôležitá úloha, úlohu zohrávajú veterinárne predpisy, veterinárne expert, experti, Častokrát sa iba automaticky dávajú pečiatky, alebo rozumne rozmýšľajúci človek nemôže súhlasiť s transportom zvierat z Rumúnska do Talianska, ktorý trvá viac ako 24 hodín. Keď si pozriete posledný úsek tejto cesty, tak tam sa posledným, pri poslednom úseku, ktorý má 500 kilometrov, tam sa ráta, že sa to prekoná za 2,5 hodiny, čo ich predsa vezú v Ferrari. Potom ďalším problémom je transport mladých zvierat, napríklad psov. Tu nemáme žiadne predpisy. Chcela by som apelovať na komisiu, aby vykonala niečo v tejto oblasti. Vidíme, že je tu mnoho úloh a tešíme sa už na návrhy komisie, ktoré by sa mali dopracovať ešte pred voľbami. Ďakujem pekne. Teraz pani Lin na jednu minútu. Chcela by som sa koncentrovať na um, e, prepravu e, koní, tak ako niektorí ďalší kolegovia. Celkom je zjavné, že v podstate táto legislatíva by mala ochraňovať e, pohodu koní a kone skutočne v niektorých prípadoch sú vlastne domácimi zvieratmi a v niektorých prípadoch sú prepravovaní e, v teplotách, ktoré presahujú 40 stupňov Celzia. Tisícky míl sú prepravované bez vody, bez jedla a častokrát to vlastne e, vedie k ochoreniu týchto zvierat, respektíve k ich smrti. Má vlastne e, komisia nejakú predstavu od toho, e, o tom, že a, či nejaké prípady v nadväznosti na toto boli predložené Európskemu súdnemu dvoru od januára 2007, odkedy vlastne toto nariadenie vstúpilo do platnosti. A existuje nejaký spôsob, ako by jednotlivci mohli dostať mať prístupné takéto údaje v nadväznosti na uh, prepravu týchto zvierat. Viem, že komisia tvrdí, že jednotlivci nemajú jednoducho prístup k takýmto údajom. Chcela by som, aby ste mi odpovedali na tieto otázky. Ďakujem vám. Pán Dover, 3 minúty. Vážený pán predseda, som potešený tým, že môžem prehovoriť k tejto najdôležitejšej rozprave dnešného dopoludnia a chcel by som zdôrazniť, aké dôležité je to pre severozápad Anglicka práve táto preprava živých zvierat. My by sme boli ďaleko radšej, tak ako to povedal predseda polnohospodárskeho výboru, keby tieto zvieratá boli zabíjane a prepravované potom, ako už boli usmrtené a spracované bolo toto meso a potom toto meso by sa prepravovalo tam, kde je to potrebné. Ale e, na severozápade máme veľmi veľa hovecieho dobytka ošípaných a veľmi veľa sa tam prepravujú zvieratá. Bol som e, členom Národného parlamentu 8 rokov. Bol to kontinuálny problém, ktorý sa znovu a znovu vlastne vynáral a obracali sa s týmto problémom na mňa moji voliči v mojom volebnom okrese. A táto situácia sa za posledných 10 rokov nezlepšila. Som veľmi rád, že táto otázka bola predložená, pretože ten prvý rok platnosti eh, bol rok 2007 a do júna 2008 mali členské štáty predložiť prvú správu. A ja by som Um, chcel konštatovať, že skutočne meškáme za týmto programom. Samozrejme, že som počúval uh, pána komisára, hovorilo sa tu o um, výhodách družicového sledovania, ale samozrejme, že pán komisár, existuje veľmi veľa detailných kontrol, ktoré si vyžaduje tá, toto nariadenie. Sú to také veci ako vhodnosť zvierat na prepravu, prax uh, pri preprave prepravné prostriedky, e, kontajnery, pokiaľ ide o prepravu cez more, e, čas na oddych, e, priestor, ktorý musí byť medzi týmito zvieratami. Toto sú všetko veci, ktoré nemôžete vidieť z družíc. Potrebujete naozaj detailné inšpekcie, až kým sa nepoučíme. Ja by som bol veľmi rád, keby ste nám uviedli nejaký dátum vo vašich posledných pripomienkach a keby ste nám povedali, aké sú vaše závery v nadväznosti na realizáciu tohto nariadenia, pretože čím skôr spravíme niečo na to, aby sme zlepšili situáciu, tým to bude lepšie, pretože je hrozné, že skutočne tak za v priebehu posledných dní života tieto zvieratá musia podstúpiť e, takúto tortúru. A polnospodári aj zvieratá by chceli skutočne, aby sme boli humanní ako ľudia. A oni sa, nám to vrátia a ľudia sú ochotní e, zaplatiť e, pridanú hodnotu za takéto meso, pretože tieto zvieratá sú skutočne veľmi cenné a sú potrebné v nadväznosti na naše e, potreby, pokiaľ ide o potraviny. Ďakujeme. Teraz dávam slovo pánovi. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcel by som sa poďakovať Nilovi Perišovi za túto diskusiu, ktorá sa týka pohody zvierat. Toto je veľmi dôležité, aby sme garantovali pohodu pre zvierat a preto je teda dôležité, aby komisia zabezpečila implementáciu pravidiel pre transport zvierat. A hlavne to musí byť jednotné v Európskej únii. Legislatívu, ktorú máme v tejto oblasti, je pri legislatívu, ktorú tu máme, tak tá je prísna. Ale problém, ktorý tu spočíva, je, že jednoducho dochádza k vážnemu porušovaniu pravidel. Pričom ale je tam dostatočná flexibilita, ak máte teda dobré vozidlo s dobrou ventiláciou a ak máte zabezpečené monitorovanie cez satelity. A samozrejme, musíte dodržiavať aj predpisy, ktoré sa týkajú počtu zvierat, ktoré sa môžu transportovať. Veľmi dôležité je, aby sa tieto pravidlá implementovali správnym spôsobom. Máme tu aj určité skúsenosti, ktoré musíme vyhodnotiť predtým, ako budeme pracovať na nových pravidlách. Gracias, kolega. Tenemos ahora... Ďakujem pekne. A teraz Máme tu spontánnych rečníkov a za normálnych okolností stihneme maximálne 5 rečníkov, ale čo sa týka času, sme na tom celkom dobré. Prihlásilo sa 7 rečníkov a všetkých teda vezmeme. A pani Širuber je prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Spoločenstvo môže iba vtedy spolupracovať pozitívnym spôsobom, keď všetci budú držiavať pravidlá. Čo sa týka polnospodárov, tak pre nich je hlavnou prioritou to, aby sa zvieratá teda transportovali takým spôsobom, aby po porážke e, to meso mal najvyššiu kvalitu, aby vplyv stresu bol čo najmenší. Sú tu samozrejme aj čierne ovce, ktoré, na ktoré je nutné poukázať prstom, lebo toto porušovanie predpisov je neakceptovateľné a jednoducho horšie to imi celého hospodárskeho odvetvia. Dámy a páni, musí sa nám to podariť. Musia nám podariť znižovať transporty živých zvierat. Pevne dúfam, že budeme mať takú situáciu, kde bude všetko prehľadné a kde sa budeme opierať o vedecké poznatky. Aj naďalej, pán komisár, požadujem, aby importy z tretích štátov aby sa k nim pristupovalo tak, ako transportom v rámci jednotného priestoru aby sa to takto riešilo. Nech sa páči a teraz pán Korbej. Ďakujem vám. Myslím si, že táto rozpráva nám ukázala, že minimálne existujú veľmi veľké pochybnosti, pokiaľ ide o súčasnú legislatívu a o to, že či patrične funguje, či je patrične presadzovaná v členských štátoch, ale dokonca aj pochybnosti o tom, že či môže byť e, patrične presadzovaná, či je skutočne možné presadzovať takúto legislatívu e, pri medzinárodnej preprave zvierat. Ja si myslím, že budeme musieť preskúmať, či sa nebudeme musieť vrátiť k myšlienke veľmi prísneho 8-hodinového limitu bez akýchkoľvek e, výnimiek. Možno, že jedinou výnimkou by mohla byť e, preprava cez more e, z Írska. Inak by nejaké výnimky nemali platiť. Pravdepodobne moji kolegovia vedia o tom, že existuje nová webová stránka. Je to www 8 hodín 8hours.eu. To znamená, že to je webová stránka, ktorá v podstate práve za toto bojuje. Pán Šus. Szanowni e, Państwo, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o humanitaryzmie. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorili sme dostatočne o tom, že ako chceme byť humánni, hovorili sme o našej civilizácii, a myslím si, že tie názory, ktoré sme tu vyjadrili, boli veľmi dobré a táto diskusia je veľmi dôležitá. Ale dovolte, aby som na tomto mieste povedal, že táto orientácia je dobrá, ale zároveň nechceme a nesmieme nútiť našich polnospodárov k tomu, aby niesli ešte väčšiu záťaž, ako majú teraz. Jednoducho nemôžeme vytvoriť nejaké zbytočné prekážky. Ale na druhej strane, keď sa spoločne zamýšľame nad touto problematikou a keď tu hľadáme dobré riešenia, tak e, musíme zároveň apelovať na to, že my všetci by sme sa mali rovnakým spôsobom pozerať na tieto pravidlá. Áno, pokračuje pán predseda. A teraz pán Dimitriu domnule președinte domnule comisar stimați colegi experimentarea pe animale Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, kolegovia. Naše skúsenosti poukazujú na to, že čo sa týka transportu zvierat, nefunguje to koherentne. A musíme dbať veľkú pozornosť v tejto problematike. Musíme dbať na to, aby sme tu mali vedecké poznatky, a aby sme, si, aby sme sa držiavali pravidlá, ktoré tu máme. Máme tu určité pravidlá, ktoré vypracovala komisie. A niektoré pravidlá sú, majú už 20 rokov. To je jedna vec, ale na druhej strane vidíme, že tak povediať, desiatky miliónov zvierat sú považované za pokusné králiky. A máme tu aj laboratória v Európskej únie, na ktorých sa vykonávajú pokusy. Jednoducho, keď hovoríme o pohode zvierat, tak musíme myslieť na tieto zvieratá. Nemôžeme hovoriť iba o jatočných zvieratách a o ich podmienkach. Myslím si, že by sme sa mali zoberiť aj tým, aby sme rešpektovali pravidlá, ktoré tu už tak či tak máme. Ďakujem pekne a teraz eh, pani Petre președinte domnule comisar dragi colegi noile state membre și mă voi referi în mod concret. Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka nových členských štátov, ako napríklad Rumunska, tak e, tieto štáty musia zvýšiť svoje kapacity, čo sa týka monitorovacích orgánov, ktoré sa zaoberajú transportom zvierat. Z tohoto dôvodu ten text, ktorý sa vypracoval, je veľmi zložitý pre Rumunsko a čo sa týka Rumunska je to ďalší špecifický aspekt a síce, že pri pri dovoze a vývoze musia platiť špecifické pravidlá. A na záver sem povedať ešte následujúce človek sa musí zamýšľať aj nad inšpekčnými kapacitmi, jednotne vypracovať správy. Rečnička bola prerušená. Thank you. Pani Doyle, ďakujeme som toho názoru, že kvalita vozidla a schopnosti vodiča sú rovnako dôležité, a možno ešte aj dôležitejšie ako dĺžka tej trasy. Dve hodiny v nejakom e, zatvorenom vozidle pri e, vysokej rýchlosti. Toto má zlé dopady na zvieratá, oveľa horšie než 8 hodín v modernom nákladnom vozidle, eh, ktoré je riadne vedené. Pokiaľ ide o kone na porážku, toto je veľmi problematické a niektoré členské štáty ignorujú, možno naozaj vedome, legislatívu v tejto oblasti. Pán komisár, dostali ste správu z Írska v júni a ako to vyzerá s Írskom? Ako to bude s tými správami? Budú na internete? A viete o tom, koľko konaní sa začalo v členských štátoch? Prosím, odpovede na tieto otázky. Ďakujem. Ďakujem pani Doyle. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Sikersky ako posledný. Ďakujem pekne za slovo. Európska únia kladie veľký dôraz na to, aby sme k zvieratám pristupovali e, riadným spôsobom. To sa týka aj transportu. My sa snažíme transportovať zvieratá čo najlepším spôsobom, lebo konec koncu nám to bude garantovať aj vysokú kvalitu mesa. To znamená, že musíme mať dobré podmienky pre naše zvieratá a tieto podniky majú platiť prečo najviac druhov zvierat. Teraz sa zaoberáme revíziou tohoto nariadenia a je veľmi dôležité zohľadniť samozrejme potreby príslušného hospodárskeho odvetvia, čo sa týka doby transportu. To je veľmi dôležité, aby sme sa riadili istými požiadavkami, riadili istými princípmi. A musíme si položiť otázku, či vôbec správnym spôsobom implementujeme tieto pravidlá, ktoré sa týkajú transportu zvierat. Musíme si pozrieť, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, a musím povedať, že samozrejme to ovplyvňuje aj produkčné náklady. Takže teraz by ešte chcel vystúpiť predseda výboru pre poľnohospodárstvo nech sa páči. Budem veľmi stručný, pretože mám ešte tiež pár otázok. Predtým, ako to zosumarizuje pán komisár, tri otázky, ktoré tu mám, prosím odpoveď e, dať na tú prvú ktoré e, členské štáty ešte, a na to ste už odpovedali, nepredložili správu. A ďalšia otázka, komisia už vykonala analýzu týchto správ a toho, čo sa deje. A je komisia v stave pripraviť následne správu o procese presadzovania tohto nariadenia. Toto by sme skutočne potrebovali veľmi naliehavo a potrebujeme skutočne e, vypracovať nejakú príručku najlepšej praxe, pretože niektoré krajiny robia naozaj e, v tejto oblasti e, veľmi dobrú prácu a niektoré odvádzajú veľmi zlú prácu. A kedy, prosím, tieto veci môžete predložiť? Veľmi pekne ďakujeme. Tým pádom by sme ukončili túto rozpravu. A teraz dáme slovo pánovi Špidlovi a pánovi komisárovi. Vážený, dáme, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, rímske právo v svojej definícii zvierat konštatovalo, že zviera je vec. Spomínam si na jeden vojenský predpis, ktorý v nadväznosti na transport určoval, že do jedného vagónu sa môž, jeden vagón môže prepravovať 8 koní alebo 48 mužov. To znamená, že v priebehu civilizácie sa začalo uvažovať o tom, že existuje istá väčšia blízkosť medzi zvieraťom a ľudskou bytosťou ako medzi ľudskou bytosťou a vecou. Myslím si, že to konštatovanie, že vývojom civilizácie sme dospeli k tomu názoru a to je tá konštatácia, že zviera nie je vec, že je to existujúca bytosť, ktorá má svoje iminentné práva a to znamená, že tento názor sme jasne vyjadrili v našich predpisoch. Myslím si, že je možné konštatovať, že európske predpisy v tomto momente sú formulované a nepochybne sú e, civilizačným pokrokom. Ale na druhej strane z tejto rozpravy celkom jasne vyplýva, že sú nedôsledne uplatňované a že pokiaľ ide o ich konštrukciu, môžeme tam nájsť dôvody pre ich ďalšie zlepšenie. Komisia súhlasí s týmito všeobecnými konštatáciami a v svojej činnosti sa bude snažiť jednak zlepšiť systém uplatňovania kontroly a sledovania tejto situácie a práve tak sme v súčasnosti v procese prípravy nových predpisov, ktoré sa snažia brať do úvahy najnovšie e, poznatky vedy z najrozličnejších odborov. Pretože to, čo bolo absolútne jasné z tejto diskusie, je práve to, že ide o veľmi komplikovaný problém. Pretože to nie je jednoduché povedať, že príjmeme jedno alebo dve opatrenia a tým vyriešime celú záležitosť. Takisto si myslím, že jasne z tejto rozpravy vyplynulo, že koncepcia ochrany hospodárskych zvierat a zvierat vo všeobecnosti je koncepcia, ktorá nevychádza len e, z púhého praktického hľadiska ochrany konzumentov, že by sme e, prakticky k tomuto pristupovali e, istým spôsobom aj vtedy, keď by to pre konzumentov neznamenalo nejaký reálny význam a nejaký prínos, pretože eticky je to veľmi významná vec. Dovolte mi, aby som skonštatoval, respektíve sa snažil odpovedať na niektoré otázky a celý rad týchto otázok ste mi položili. Samozrejme, že sme pripravení jednotlivým poslancom eh, zodpovedať detailne na ich otázky, ktorých sa teraz nedotknem. Jedna z otázok eh, zniela, ktoré krajiny nezaslali svoje správy. Ja som o tom hovoril v svojej o jom úvodnom prejave, ale keďže je to mimoriadne dôležitá vec, konštatujem ešte raz, že to bol Cyprus, Litva, Malta, Bulharsko a Luxembursko. Čiže Írska sa táto otázka nedotýka. Írsko splnilo svoju povinnosť. Takisto v tejto rozprave zazneli otázky o spôsobe prístupu k informáciám a chcel by som konštatovať, že teoreticky je možné, zverejniť tieto jednotlivé národné správy, i keď nariadenie ukladá členskému štátu e, tzv. výhradu dôvernosti, ale nejaký členský štát e, to takto e, nepredložil. To znamená, že sa môžeme opýtať členskému členského štátu, či si chcú túto výhradu dôvernosti uplatniť, ale nepredpokladám, že by sa tak stalo a v tom prípade je možné v plnom znení takúto správu uverejniť a myslím si, že by to mohlo byť e, veľkým podnetom e, pre ďalšiu diskusiu. Výročné správy komisia analizuje, znalci komisie ich analizujú a súčasne sú doplňované o poznatky, ktoré získali úradníci komisie priamo z terénu a takto vlastne e, vypracovávame podklady pre kontrolu dodržiavania podmienok tohto nariadenia a právneho systému v tejto oblasti. Pokiaľ ide o otázku, pokiaľ ide o otázku ďalšieho uplatňovania, to znamená ďalšieho návrhu nadväznosti na smernicu e, týkajúce sa zmeny právneho systému, tak ako som už konštatoval, Komisia pracuje na takýchto návrhoch a snaží sa uplatňovať tie najaktuálnejšie vedecké poznatky. Otázka tu bola sformulovaná, že koľko takýchto procedúr porušovania v súčasnosti e, beží. Sú to dve takéto procedúry porušenia dve, respektíve tri reklamácie, že sťažnosti sa týkajú Andalúska, čiže Španielska a celkovo šesť členských štátov bolo podrobených v roku 2008 inšpekcií. To sú konkrétnejšie údaje, to sú údaje k otázkam, ktoré tu odzneli. Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa ešte raz poďakoval za túto rozpravu, ktorá bola komplexná, ktorá absolútne jasne poukázala na to, že nie je možné, pokiaľ ide o stanovisko komisie a názory parlamentu, že tieto naše názory sú veľmi blízke a podľa môjho názoru je to dobrý signál pre ďalší pokrok v tejto mimoriadne citlivej oblasti. Ďakujem vám. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. Tým pádom sme uzavreli túto rozpravu a prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie adresovaná komisii, ktorú predložil pán Neil Pariš v nadväznosti na stredomorskú stravu. Stravu, ktorú sa snaží